11 eh, podpísanie eh, právnych aktov, ktoré boli eh, normálnym zákonodárnym postupom, bolo prijaté, bolo ich prijatých 6. Bude to ten obvyklý postup podľa článku 74 rokovacieho poriadku parlamentu. Názvy týchto právnych aktov budú zverejnené v zápisnici z tohto zasadnutia. Vy všetci ich budete mať k dispozícii. A teraz prichádzame k ďalšiemu bodu a ide o zmenu rokovacieho programu. Máme len jeden návrh, pokiaľ ide o pondelka, čiže dnešného dňa 1. júna 2001 konferencia predsedov schválila program, ktorý máte pred sebou. Ale pokiaľ ide o pondelok, čiže dnešný deň, skupina AOD navrhla uskutočniť rozprávu na tému proces voľby nového riaditeľa nového výkonného riaditeľa Medzinárodného medového fondu a e, takisto aj zakomponovanie eura. Ďalej, pokiaľ ide o správu pána Leinena, pokiaľ ide o európskych environmentálnych ekonomických účtov. Tento návrh nám odprezentuje pani Gulár za Alde. Nech sa páči, pani Gulár, máte... Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to žiadosť eh, len zo všetkej slušnosti, aby sme umožnili komisárovi Oli Renovi, aby bol eh, členom eh, tohto členu tohto, tejto správy o Európskej ekonomických účtov a takisto o Medzinárodnom menovom fonde. Takže dúfam, že všetky ostatné frakcie schvália tak, ako my sme to predložili, aby toto bolo zakomponované. Ďakujem. E, ďakujem bardzo. Či chcia... Ďakujem pekne. Chcel by sa ešte niekto vyjadriť a podporiť tento návrh. Nikoho nevidím. Chce sa niekto vyjadriť? Nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa domnievam, že táto žiadosť môže byť e, pozitívne schválená, e, pretože nevidím nikoho, kto, žiadne okolnosti, ktoré by mohli toto vylúčiť. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda Vúzek. Chce sa niekto vyjadriť ešte proti tomuto návrhu? Je niekto proti tomuto návrhu? Ešte raz nevidím, že by sa niekto hlásil proti, takže kto je za schválenie návrhu pani Gulár? Nech sa páči, zvyhnite ruku. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Takže tým pádom bol tento návrh schválený. V tejto súvislosti budeme mať rozpravu o výbore výkonného riaditeľa MMF a vonkajšie zastúpenie eurozóny sa bude konať okamžite po prerokovaní správy pána Lajnena, pokiaľ ide o európske environmentálne ekonomické účty. Ide o, len o drobnú zmenu v našom programe e, schôdze. Tým pádom sme schválili tento náš program schôdze a teraz sa dostávame k prvému bodu našeho programu schôdze. Týmto prvým bodom je vyhlásenie predsedu parlamentu ako na e, pamiatku výročia deportácie e, obyvateľov v roku 1941 v kubalských štátoch, e, po čom bude stručná rozprava, ktorej sa zúčastnia zastupcia politických skupín. Tí sa k tomu vyjadria, nepochybne povedia niekoľko dôležitých informácií